Okay. I think we can start our afternoon session with a public hearing. Uh, uh dobrý deň, takže môžeme začať s uh, vypočutím, verejným vypočutím pani Elke König. Uh, už druhýkrát predstupuje pred naše, uh, náš výbor. Ja vás eh, teda opäť vítam medzi nami. Eh, som veľmi rada, že ste eh, ochotná predstupovať pred Európsky parlament pri rôznych príležitostiach, ako je aj toto verejné vypočutie. K praktickým modalitám Som teda veľmi e, rada, že e, sa organizuje toto verejné vypočutie v rámci nariadenia, e, ktoré vytvára jednotný mechanizmus nariadenie kríz a zabezpečuje teda aj toto, toto naše stretnutie s vami. Pani Kunich, máte teraz slovo. Ďakujem veľmi pekne, pani Tinali, vážení členovia výboru Eh, ďakujem vám pekne za pozvanie. Toto je poprvýkrát, čo vám verejne mám príležitosť zablahoželať k vášmu zvoleniu do funkcie predsedničky tohto výboru. Myslím si, že máme spoločné záujmy. Snažíme sa, aby tento eh, režim riešenia krizových situácií bol čo najefektívnejšie a neúspešnejší Chcela by som sa teraz pozrieť na aktuálne oblasti priorít e, a e, chcela by som sa venovať aj prioritám na rok 2020, ktorý sa už blíži. A e, teraz k pakovému balíčku. Tento bude predstavovať veľkú prioritu pre nás v nasledujúcich mesiacoch. Vlastne to nie je pravda, už, je, eh, už bol veľkou prioritou pre nás v posledných mesiacoch. Momentálne finalizujeme túto prácu eh, na našom eh, plánovacom cykli pre roky 2019-2020. Do konca tohto roka takmer všetky banky budú mať záväzné ciele a bankový balíček posilňuje rámec e, riešenia krizových situácií, ale takisto aj nastoluje, e, rieši určité implementačné e, výzvy. Zaberáme sa aj požiadavkami absorčnej kapacity strát, ktoré boli zavedené do európskej legislatívy. Tieto nové požiadavky si vyžadujú e, dodržiavanie určitých minimálnych e, požiadaviek e, stanovených v legislatíve. Snažíme sa zaoberať aj bankami, ktoré sú veľmi veľké, spadajú do tzv. skupiny top tier. Bude potrebné, aby tieto e, mali e, minimum e, enroll v subordinovaných zdrojoch. O všetky ostatné banky, ktoré ne, nespadajú pod minimálne požiadavky takéto subordinácie, budú musieť byť tak či tak zhodnotené a budeme tu vyžadovať určitú minimálnu subordináciu, aby tieto e, banky e, neporušovali e, platné princípy. Takže všetky banky, nie len tie úplne najväčšie, ktoré pod nás spadajú, budú musieť spadať pod naše požiadavky riešiteľnosti krizových situácií. Takže aj cerské eh, organizácie budú pokryté. Tu sa ale zastavím, pretože by sa to mohlo veľmi skon, eh, eh, skomplikovať. Budovanie enroll je veľmi dôležité pre naše plánovanie. Je to najdôležitejšia podmienka pre riešenie krizových situácií bank, aby dokázali absorbovať straty, aby mohli byť kapitalizovateľné a aby mohli byť zachránené pomocou súkromného kapitálu, kapitálu Našim cieľom je e, zachovanie proporcionality systému a zachovanie rovnakého hracieho pola aj rovnakých e, štandardov e, riešenia krizových situácií všade v bankovej únii. Nedostatok dostatočného NRL by mohol byť bariérou pre naše stratégie riešenia krizových situácií, preto chcem uviezť len určité agregované čísle A to teda odráža tých, ktorí majú eh, nedostatky v oblasti enroll a ktorí majú nadmerné enroll. Celkovo to predstavuje približne 25,2 eh, celkovej exponovanosti eh, rizikám a na agregovanej úrovni To predstavuje 1,8 e, e, bilióna eur na rok 2018 a približne rovnaké číslo aj na, na rok e, predtým. Pre tie banky, ktoré nemajú povinné požiadavky, tam sme hovorili o 17,8 Eh, aktív, eh, ktoré eh, vlastne sú vykryté subordinovanými aktívami. Priemerné nedostatky presahujú 2 riskovo vyvážených aktív, takže ešte stále je tam určitá medzera a problémy začínajú s novými e, požiadavkami, čísla sa posunú, budeme tu vidieť viac supernočných e, požiadaviek, niektoré e, posilnenia, ale kľúčovým posolstvom je, že to nie je neprekonateľná suma, treba zvážiť, že približne 140 miliard eh, záväzkov, eh, na ktoré sa eh, vlastne vzťahuje Enroll, bolo vydaných. Ospravedlňujem sa. Som prechladnutá ako väčšina ľudí teraz v tomto období. Takže pokiaľ ide o naše politiky, um, pokiaľ ide o SRM 2 eh, do roku 2020, do decembra 2020, našim cieľom je vytvoriť novú politiku MROL do, druhej, eh, do druhého štvrť roka roku 2020 vrátanie eh, konzultovania priemyslu v určitých oblastiach. To by nám umožnilo s jeho realizáciou, s realizáciou plánovacieho cyklu riešenia krizových situácií, keď SRM2 e, bude e, uplatňovateľný, keď teda členské štáty e, budú transponovať legislatívu do svojho národného práva. Pozrime sa teraz na tie hlavné zmeny. Máme tu podmienky čo, čo, čo umožňuje vlastne prístup k MRO. Napríklad tu máme tú vyššiu mieru subordinácie a takisto sa zaoberáme e, definovaním skupín, vzťahov v jednotlivých skupinách. E, všetko to ide v záujme e, riešiteľnosti krizových situácií. Situácia aktuálne je veľmi komplexná SRB e, pracuje v súčinnosti s národnými orgánmi, s komisiou, s Európskou centrálnou bankou a Európskou e, bankovou autoritou e, za účelom riešenia určitých víziev. Ale ukazuje sa, že nutne to bude vyžadovať určitý čas, aby sme prekonali určité výzvy v implementačnej oblasti Takže to, eh, to, to volá potom, aby sme krok za krokom eh, postupovali v tejto oblasti. Takže eh, tu text budeme mať trošku posunuté. Ďalšia výzva, na ktorú, ktorú sa zaoberáme veľmi intenzívne, ňou je e, hodnotenie e, riešiteľnosti krízových situácií. Pokiaľ ide o túto oblasť, tu e, prebieha práca na viacerých úrovniach. Poprvé, možno ste si všimli, že sme zverejnili naše očakávania od bank, dokument, ktorý je podrobený verejnej konzultácii do zajtra. ide o nový súbor politík, ale je to skôr dokument, ktorý na jednom mieste popisuje, čo očakávame, aby banky urobili, aby boli ich krizové situácie v prípade potreby riešiteľné, takže môže e, to predstavať benchmarking, e, najlepší e, postup, najlepšie postupy. Je tento dokument je doplnkom toho, čo nazývame prioritné listy, takže to je inými slovami pracovný program pre banky na daný rok. Tieto listy e, sme vydali teraz už po tretí krát a v nich popisujeme namieru priority pre každú banku, e, ktorú, e, ktorú by táto mala prijať, aby ich akýsve situácie boli riešiteľné. Takže spomínam sa tu individuálne úlohy bude sa to spomínať aj v, eh, spomína sa to vždy aj v postupe SRM, takže sú, eh, popísame sa na to, aby, sústredíme sa na to, aby sme popísali, na čo majú banky sústrediť svoju, eh, svoju energiu a ak tak nerobia, tak jednoducho príjmeme opatrenia pre banky, ktoré si neplnia svoje domáce úlohy dostatočne Zatiaľ myslím, e, že tu dochádza k dobrému e, postupu a rada vám podám aj bližšie informácie k tejto téme. A niečo, čo je tiež e, pre verejnú informáciu, je niečo, čo by sme mohli nazvať určitú, určitou mapou odrážajúcou teplotu keď, prečo hovorím, že sa tu trošku obávam, že som opatrná, obávam sa diskusí eh, v eh, rámci Rady pre finančnú stabilitu, kde sa eh, hovorilo hlavne o tých sférach v oranžovej farbe, v oranžovom poli. Takže treba rozmýšľať nad tým, ako vlastne interpretovať tieto, tento nástroj. Ešte jednu tému spomeniem. Takisto sme sa snažili poučiť z našich predchádzajúcich e, rozhodnutí neriešiť krízové situácie. Možno ste si uvedomili, že v auguste sme rozhodli v súvislosti s jednou veľmi malou e, e, bankou, ktorá zlyhávala alebo by pravdepodobne mohla zlyhať, ale nebolo po verejnom záujme, aby sme zachránili a vtedy sme videli, aké sú, uh, aké sú vlastne tieto rozhodnutia, ktoré s tým súvisia, komplikované. Dôležité je to, aby sme tu mali lepší e, súlad medzi insolvenciou a riešením krizových situácií, vrátanie likvidačného režimu e, bank a samozrejme sú e, súčasťou toho sú aj harmonizované e, postupy pre e, odobratie licencie ECB. Odoberá licenciu na základe 19 rôznych národných legislatívnych pravidiel. Rada sa k tomu vyjadrím bližšie. No a napokon ešte k niektorým témam, ktorým sa zaberáme. Niektorí z nich sú veľmi známe. Dúfam, že bude môcť, bude schop, budeme môcť dospieť k dohode k poslednému pilieru bankovej únie. Zdá sa, že sú tu určité e, pozitívne znaky, pokiaľ ide o e, zaisťovaciu schému. Dúfajme, že sa to teda podarí vyriešiť počas tohto e, legislatívneho obdobia Európskeho parlamentu. Neočakávam, že to bude budúci rok a takisto očakávame viac práce pre posilnenie kapitálov, unie kapitálových trhov. E, toto by bolo v záujme všetkých investorov, podnikov a samozrejme aj finančných inštitúcií. Aby som e, spomenula ešte najnovšie údaje, najnovšie dátumy. Samozrejme zbierame informácie, zbierame zdroje pre eh, fond eh, pre riešenie eh, krizových situácií. Dúfajme, že budúci rok sa dostaneme na úroveň nad 40 miliard. Dúfajme, že detaily týkajúce sa backstopu, záruky budú čo najrychlejšie vyriešené ostaňme optimistickí. Možno sa to podarí aj na zajtrajšom zasadnutí e, euroskupiny. Žiaľ, riešenia pre likviditu ešte sa nečrtajú. Dúfajme, že nový rok prinesie nové riešenia v tejto oblasti. Tu by som sa už rada zastavila a poviem už len, že sa zasadzujeme za to, aby sme pracovali na riešiteľnosti e, krizových situácií, ale aj na, a dôležité bude aj dobudovanie bankovej únie. Ďakujem pekne. Teraz by sme prešli k fáze otázok a odpovedí. Začneme s Markusom Ferberom z EPP. Ďakujem pekne. Dovolte, pani Kunich, aby som hovoril našim rodným jazykom. E, v prvom rade vám e, želám skoré uzdravenie. Ja som sa práve uzdravil z môjho prechladnutia, takže je aj život po prechladnutí. Je, e, potrebujeme európsky, európsku legislatívu pre riešenie bankovej insolventnosti aj preto, že tie pretože tu momentálne riadíme veľmi často podľa národných úprav. Každý členský štát tu má iné e, e, zákony o insolventnosti, nielen banka, ale celkovo. Ale teda je tu teda problém, že tu nemáme e, jeden jednotný režim riešenia krizových situácií. Nechcem nejako predbiehať e, to, čo sa bude preberať na tom zajtrajšom workshope, ktorého sa zúčastníte aj zajtra, za čo som veľmi vďačný. Tam sa budeme zaoberať e, možnosťami práve takéhoto európskeho e, spoločného práva pre oblasti insolventnosti, ktoré by bolo teda akceptovateľné aj radou ja si myslím, že sú dva dôvody, prečo sa naozaj potrebujeme sústrediť na túto oblasť. Prvú, prvý dôvod ste spomenuli. Máme tu e, vlastne situáciu, kedy jedna, e, jedna situácia má 19 rôznych e, riešení z dôvodov rôznej legislatívy. No a potom ďalším dôvodom je to, čo som spomenula ja, je ťažké e, e, povedať, že ak nejaká banka e, zlyháva, ktorá nie je dostatočne dôležitá na riešenie krizových situácií, že je možné ísť bezpečne do insolventnosti a že viete, že to všade bude fungovať. Takže to sú tie dva dôvody, ktoré sú dôležité pri zvažovaní toho, čo potrebujeme urobiť. Ja si myslím, že insolventnosť je prepojená s právnym eh, rámcom. Samozrejme, keby sme žiadali harmonizáciu režimov insolventnosti, nie som si istá, či by to nemuseli eh, eh, riešiť ešte aj moji vnúci. Určite by sa to vyriešilo, až keby ja som už bola dávno v dôchodku. Takže začínajme pomaly, pomalých krokoch. Zlievajúce banky by mali byť bezpečne zlikvidované. Začníme s takouto premisou niečo, ako majú naši americkí priatelia, FTIC, by tu bolo vhodné. Kombinovali by sme tú úlohu administratívnej likvidácie so systémom garancie vkladov. Takže obe tieto zložky by boli dobré aby sme ich vybudovali. E, to by mohla byť tá línia, ktorou by sme sa mohli udávať, ale samozrejme nechcem predbiehať závery zajtrajšieho workshopu. Máte ešte doplňujúcu otázku? Áno. Vo vašej e, štúdie monitorovacej správe e, v júni ste identifikovali pár e, členských štátov, ktoré ešte pri kontrole EMRL sú vlastne pozadu, ako to vyzerá táto situácia teraz na konci roka. Niektoré z týchto inštitúcií vydali už e, teraz e, svoje prístupy, e, takže už tu nie je táto medzera a v prípade iných inštitúcií si to bude vyžadovať viac času. Nemajú prístup k kapitálovým trhom, ešte stále musia vyčistiť svoje súvehy, takže ešte potrebujú viac času. Nové rozhodnutia sme neprijali od leta ešte zatiaľ. Ešte spracúvame e, tie rozhodnutia, e, ktoré sa už prijali, ale predpokladáme, že tá škála sa trošku zúžila. Ešte stále však v niektorých prípadoch bude potrebné e, kompletné prechodné obdobie. Ja som to posunula trošku do iného smerovania, môžem to tak verejne povedať. Máme dva piliere, jedna generál a potom operatívna kontinuita, teda prístup k FMI, dobrá hospodárska správa. Je to celý dlhý zoznam. Ja som oslovila niektoré z týchto bank a požiadala som ich, aby e, to šírili ďalej. Ak majú v jednom pilieri e, veľkú výzvu, v druhom pilieri môžu byť potom v prvej triede. Teda mohlo by sa to takto skombinovať, ale myslím, že musíme to vnímať realisticky. Predpokladám, že viete, čo mám na mysli. Thank you very much. And now Aurore Laluc, uh, e, SND. Ďakujem pekne, volá Ľuk, SAD. Dobrý deň, ďakujem, pani predsednička. Ďakujem za to, že k nám pravidelne prichádzate, aby ste nás informovali o tom, ako sa vyvíja vaša práva. My si to veľmi ceníme. Ďakujeme, že ste prišli aj napriek chorobe. Ja mám eh, tiež momentálne eh, zdravotné problémy, som tiež prechádnutá a mám žuvačku, aby som nemusela kašľať. Chcem sa opýtať eh, na klimatické otázky. Eh, klíze, kríza eh, sa premoch dokázala dôsledky prítomnosti derivátov v obchodných listinách je, je veľmi ťažké zbaviť sa ich, predať ich. Prípad Dexia ešte stále pretrváva a nie je doriešený. Chcem sa opýtať, čo si myslíte o tejto téme, konkrétne o riadení derivátov prípadoch e, Trading Booth e, je veľmi zaujímavé vypočuť si názor e, regulátorov, či takéto druhy produktov sa dajú odkontrolovať. Mne by zaujímala, či šikákská škola, liberálna škola navrhuje niečo realizovateľné a síce presadenie niektorých finančných trhov voľne na trh. Ďalej druhá vec. Každý týždeň vidíme, že sa hromadia správy E, ktoré prepájajú finančné rizika a klimatické rizika, najmä banková a finančné inštitúcie ich vypracúvajú túto správu. Chcem sa opýtať, ako vy vyhodnocujete otázku ekologického, klimatického rizika, to je prvá vec. A e, potom mám pocit, že ak sa nemýlim, existuje sieť Národnej centrálnej banky a dohľadných orgánov, aby sa e, presadili aj ekologické aspekty Network for Greening Financial Systems. Chcem sa opýtať, či sa chystá niečo podobné ako Eštoro. Let me try to answer the questions uh, one by one. Uh, looking into trade... Ďakujem pekne. Keď sa pozrieme na deriváty, na obchodovacie dokumenty, to je pre nás priorita. Ale chcela by som začať tým, že začneme tým, keď sa pozeráme na príčiny finančnej krízy a vývoj situácie až k dnešku. Jedna obava sa vlastne už rozplynula. Už, už uh, už nejde o produkty, ktoré by sa týkali centrálnych protistrán. Teda to riziko CCP sa už rozplynulo. My sa snažíme, aby v prípade týchto produktov ktoré nie sú na solventné ukončenie. Vlastne obraciame sa na tieto subjekty a žiadame ich, aby nám oznámili, či, keď sa to teraz zastaví, či by boli ochotné celé to eh, roztvoriť, ako dlho by im to trvalo, uzavriete účtovné dokumenty. Vychádza sa vždy z toho, že v rámci riešenia krizových situácií v pondelok eh, eh, zapustíme nečisto do práce, ale v skutočnosti by to mal byť postupný proces, bez toho, aby mal za následok zlyhanie žiadneho zo subjektov. Je treba vyhodnúť predovšetkým potreby hľadiska likvidity a tiež dĺžku trvania tohto procesu. Nepovedala by som, že je potrebné tieto produkty zakázať, ale musíme si jasne uvedomiť, eh, na základe akej metodiky fungujú. Ďalej druhá téma, to je trošku vzdialenejšie od našej denodenej práce poznáme túto skupinu centrálnych bank, sledujeme vývoj tak trošku z boku, nie sme súčasťou, keďže my nie sme centrálnou bankou, ale pre nás klimatické riziko zatiaľ je na úrovni dohľadných orgánov a potom pre orgány, ktoré majú na starosti riešenie krizových situácií. Ale rozhodne je to téma, ktorá sa monitorovať e, má. Thank you very much. Now Luis Garicano from... Ďakujem pekne, Luis Garicano z Riniu. Ďakujem. Ďakujeme za to, že ste prišli opäť raz medzi nás sem do parlamentu nás informovať. Súhlasím s mnohým z toho, čo ste povedali, čo sa týka riešenia krizových situácií, hľadiska likvidity a podobne, ale chcem sa opýtať konkrétne na rámec riešenia krizových situácií. Konkrétne sa chcem opýtať, či sa hranica stanovila príliš vysoko a či vôbec niekedy e, využijeme tie aktíva, ktoré sú na to vyčlenené. Už e, sú dosť veľké obavy spojené s talianskými bankami. SRB rozhodla, že neplnia test verejného záujmu. Ide tam zhruba už 60 miliard a teraz e, je tu na Norenby. Nie je to až taký väčší, veľký prípad je to 7. najväčšia banka v Nemecku, stratila značné prostriedky. E, systém prvotného riešenia krizovej situácie zlyhal. Teraz je tu snaha rekapitalizovať, ale nie je jasné, či sa splní podmienka trhových testov. Týta teda viacero subjektov, ktoré vlastne sa snažia vyhnúť tomuto rámcu, snažia sa nejako ho obísť a myslím, že dostávajú napriek tomu peniaze daňových poplatníkov. Myslím, že aj e, talianské banky tieto peniaze dostávajú. E, máte pocit, že tá hranica je stanovená príliš vysoko? Funguje tento systém? Myslíte, že to bude tak aj naďalej, že štáty si budú robiť, čo sa im zachce, napriek tomuto spoločnému európskemu rámcu, ktorý sme vytvorili, aby sme tieto problémy práve riešili. Ďakujem. Podľa mňa tá hranica, ten prach, tá prahová hodnota nie je príliš vysoko nastavená, ale viem, že sa o tom hovorí. Je to diskusia, ktorá súvisí aj s diskusiou o eh, tých alternatívach, teda buď solventnosť, insolventnosť alebo riešenie krízovej situácie. My sme v dokumente popísali, ako chceme aby prebiehal proces vyhodnocovania verejného zájmu, kde vidím, vidíme tú hranicu medzi e, rámcom riešenia krizovej situácii a likvidáciou e, súvisí s insolventnosťou. Pravdepodobne by sa to dalo trošku posunúť, mohlo by sa pristúpiť tomu reštriktívnejšie, ale aj e, umiernenejšie, ale má to za každým dôsledky. Niekedy tá diskusia sa pohybuje zhruba okolo toho, že riešime problém, tým e, nevieme, ako pristúpiť k insolventnosti, preto sa prikláňame k alternatíve riešenia krizovej situácie, ale to obnáša isté kroky, ktoré nie vždy sú splnené. Vyžaduje sa to teda pozorné vyhodnotenie, či chceme, aby čoraz viac bank sa posúvalo do fázy krizového riešenia situácie, na to sa vzťahujú viaceré pravidlá, alebo či by sme mali nájsť e, nájsť nejakú ľudnú alternatívu a to nadvezujeme aj na to, čo povedal pán Ferber, a síce postup insolventnosti. Nechcem sa vyjadrovať ku konkrétnej situácii, ku konkrétnej banke, ale dúfam, že som zhruba naznačila. Myslím, že sme to nastavili viac menej správne. Musíme si však uzrejmiť, aké nástroje by sa mali využiť e, v rámci e, insolventnosti, alebo či to chceme zahrnúť do rámca riešenia krizovej situácie. A to znamená, že budeme musieť nasadiť e, rôzne iné nástroje. Ak by sme boli teda štedrejší z hľadiska rámca riešenia krizových situácií, boli sme menej odvážili z hľadiska harmonizácie likvidačných pravidel. Ja chápem, čo sa snažíte povedať, je tu snaha vyhnúť sa tým národným postupom, ale niektoré problémy by sa tým vyriešili, ktoré popisujete. Áno, niektoré problémy by sa tým vyriešili, ale mm, tak tak by sa to napokon vrátilo k tomu, že MRL bude potrebný, tie nárazníky budú potrebné. V niektorých prípadoch naozaj je na mieste otázka, či uh, to riešenie krizovej situácie ponúka lepšiu alternatívu, pretože ak sa niečo pokazí, nebude potrebné reštrukturalizovať inštitúciu, ponechať ju na trhu. Je to však, mm, je to teda ešte stále otvorené, ale ešte ešte doplniť jednu vec. Ak sa venujeme tejto otázke, mali by sme sa povenovať aj takovému oznámeniu DG Comp. To musí byť zosúladené s rámcom riešenia krizových situácií a tiež rámcom insolventnosti. Ďakujem pekne, pán Jekyll Jonas za zelených. Ďakujem. Pani Jakil Jonas hovorí, ďakujeme za vaše vyjadrenie, za to, že ste prišli na stretnutie s nami. E, dosť zdlhavo ste sa vyjadrili k e, MRL-u, ja sa k tomu tiež vyjadrím. Ja predpokladám, že e, je to váš domáci front z vášho pohľadu, je to tak, ale aj z nášho pohľadu ide snahu znižovať rizika v bankovom systéme, aby sa teda ostranili medzery z hľadiska splatnosti e, aktív, ale aj e, záväzkov a preto je potrebné pokračovať v tomto procese. Ale naďalej platí jedna kritika v tom, že tento proces nie je dostatočne otvorený, transparentný, na akých úrovniach jednotlivé inštitúcie E, sa stávajú súčasťou MRL-u. E, je to citlivá otázka. Predpokladám, že skôr alebo neskôr by to malo byť nastavené podobne ako podiel kapitálu pre tieto banky. Teda kedy podľa vás otvoria svoje účtovníctvo a kedy poskytnú informácie k MRL-u. Nemusí e, tam ísť len o riešenie krizových situácií, ide o stabilitu bank druhej či tretej e, úrovni kapitálu, ale aj iných e, záväzkov. Kedy teda si myslíte, že sa táto e, nedostatok odstráni a kedy tieto informácie budú sprístupnené všetkým? Ďakujem. Už sme o tom diskutovali v minulosti. Od počiatku sme tvrdili, že našho pohľadu tam nie je povinnosť. Dokonca je na mieste otázka, či by e, malo vzniknúť právo zverejňovať čísla v rámci mrl MRL to sú dosť zložité výpočty. Nie je za tým jednoduchý matematický vzorec. Vždy sme teda e, vyzývali banky, aby robili jednak to, že budú plne transparentné o, o svojich štruktúrach záväzkov, teda keď investujú, kde presne Mm, nakoľko sa tým zaťažia. A tiež vyzývame banky, aby zverejňovali čísla k MRELu. Je to zaujímavé, že viacero bank tieto údaje zverejňuje. Isté, že tie, ktoré môžu dokázať, že všetko je plne na 100% v poriadku, ale teraz eh, viacero bank zverejňuje svoje ciele k MRELu. Nevidím však, že by príliš veľa analytikov či médií venovalo tomuto pozornosť. Ľudia sa e, skôr venujú prebiehajúcim obavám, než obavám, e, ktoré boli predmetom v minulosti. My ako e, trhový orgán sme to prenechali skôr SME, či by sa k tomu mala predsadiť verejná transparentnosť alebo nie. Ale rozhodne to je relevantná téma, tiež to súvisí s tým, ako je vôbec možné zasiahnuť eh, v prípade banky v snahe riešiť krizová, krizovú situáciu. Viem, že naši britskí priatelia teraz zvažujú v roku 2022-2023 vyjadriť sa k tomu. Z nášho pohľadu je jasné, že eh, BRD by toto nikdy nepovolila. A tiež je otázne, nakoľko by bolo to záujem. Rozhodne to však stojí za zváženie. Možno legislatívne orgány by sa na tým mohli zamyslieť. Ďakujem. Is okay? Okay, thank you very much. Now Francesca Donato. Ďakujem pekne, Francesca Donato, ID. I'm speaking in Italian. Um, budem hovoriť po taliansky. Pani pre- prezidentka, a ja sa pripájam k tejto požiadavke, k otázke, ktorá sa týka transparentnosti, pretože, ako vieme, eh, Single Resolution Board a takisto jednotný mechanizmus dohľadu majú veľmi zložitú dynamiku a komunikácia s inými európskymi inštitúciami, či už s parlamentom alebo s dvorom auditorov, je často nedostatočná. Kritéria, e, podľa ktorých sa hodnotia klasifikácie a rozhodnutia a predpoklady, e, o ktoré sa opierajú dáta, sa nesprístupňujú ani poslancom parlamentu. No a už nehovorím ani o e, zverejňovaní, e, sprístupňovaní verejnosti. Možno to by bolo nebezpečné kvôli reakcii trhov, ale e, takáto tajúplnosť e, možno nie je úplne vhodná. Poslanci a členovia dvora auditorov by mali mať prístup k potrebným informáciám. E, vieme, že jediné dokumenty, ktoré sú sprístupňované, e, sa sprístupňujú za veľmi obmedzených podmienok. A toto podľa mňa je veľký demokratický deficit. E, máme tu princíp transparentnosti, ktorý sa opakuje na všetkých samitoch veľkých európskych e, inštitúcií. Je to základná hodnota. 14. januára dvor auditorov explicitne žiadalo od Európskeho parlamentu aj od rady zmeniť pravidlá, e, na ktoré ste aj vy poukazovali, pravidlá pre komunikáciu vo vzťahu s dvorom auditorom a vo všeobecnosti aj s parlamentom. Takže čo si o tom myslíte vy? Bolo by vhodné <coughs> rozšíriť tento proces, stransparentniť ho a poskytovať presné informácie ostatným inštitúciám Európskej únie a aj národným parlamentom, tak aby mohli prijímať informované rozhodnutia. Ak si myslíte, že je to vhodné, tak potom akými nástrojmi, e, aké nástroje treba implementovať e, za týmto účelom. Ďakujem. Myslím, e, je tam treba rozlišovať veľmi citlivo vo všetkých plánoch obnovy, ktoré Centrál banka a ktoré my vôbec obdržíme, vyhodnocujeme to. Dohľadný orgán v rámci Centrálnej banky je konzultovaný teda tieto dve inštitúcie, e, dohľadný orgán a tiež e, orgán pre riešenie krizových situácií sú úzko prepojené. Spomenuli ste e, dvor auditorov. Keď dvor auditorov vykonal svoje prvé hodnotenie, požiadali o plány riešenia krizových situácií v niektorých inštitúcií. My sme im umožnili preskúmať ich e, za veľmi prísnych podmienok. Teraz e, tie plány, ktoré e, píšeme, vychádzajú z toho, čo by sme robili, ak, ak sa teda toto zverejní príliš včas, tak trh môže k tomu zaujať stanovisko a vlastne vyriešiť to, pretože vie, z čoho vy vychádzate, kde sa chystáte zakročiť. Ja by som teda bola dosť opatrná v tomto prípade. Snažili sme sa zaujať trochu iný prístup. Chceli sme eh, dať najavo, že sa stavíme k tomu transparentne, k našim teda rozhodnutiam aj očakávaniam. A čo sa týka zverejňovania informácií Gemrevlu, to je v poriadku. Tiež eh, to, čo zvažuje Bank of England alebo aj naši americkí priatelia, teda vyhodnocovanie možnosti riešenia krizovej situácie a zverejňovanie, ale v Amerike je trochu iný systém. Tam banky musia zverejňovať e, základné prvky v rámci okruhu 1 a potom FTIC a Fed e, vyhodnotia zhruba, či to je alebo nie je dostatočné. To budeme musieť na tom ďalej pracovať. Zatiaľ SREMA je k tomuto e, už vyjadrené jasne. Sú tam veľmi prísne pravidlá dôvernosti. Myslím, že to je oprávnené do veľkej miery. Až mimochodom, podotknem, že práve teraz prebieha druhý audit výkonnosti na úrovni dvora auditorov v rámci 5 rokov existencie eh, našej rady. A dali sme im eh, o niečo širší prístup eh, zhruba tak, ako to robí aj Európska centrálna banka. Teda snažíme sa o rovnováhu. Ďakujeme. Teraz Danuta Hubner za EPP, nech sa páči. Ďakujem. Chcela by som položiť dve otázky. Prvá súvisí s Brexitom. Spomínam si, e, zhruba pred rokom, možno niečo viac ako rok, vy ste sa obávali, že banky sa budú presúvať do Európskej únie, aby si zachovali prístup na európsky trh a že by to mohli robiť prostredníctvom chránkových eh, relokačných stratégií. Chcem sa opýtať, myslíte, že sa nám podarilo tomu zabrániť, alebo ako to vyhodnocujete k dnešnému dňu? Stalo sa to, alebo podarilo sa nám tomu zabrániť? A druhá otázka, to súvisí so vzťahom medzi úrovňou dohľadu a úrovňou eh, eh, riešenia krizových situácií teda vašou radou. Neviem, či by, sme mohli, či by ste mohli porovnať eh, vaše vnímanie tejto otázky dnes a vaše vnímanie tejto istej otázky, keď vaša inštitúcia vôbec ešte len sa rozbiehala. Konkrétne mám na mysli to, čo súvisí s rozdelením práce medzi eh, dohľadom a riešením krizových situácií. Či to vnímate dnes rovnako, ktoré problémy by sa mali riešiť na úrovni dohľadu a nemalo by sa to presúvať na úroveň riešenia krizových situácií. Nemám na mysli právny rámec, legislatívu, ale vaše vnímanie e, týchto problémov. Dalo by sa viac urobiť už na úrovni dohľadu podľa vás? Ďakujem. Ďakujem. Neskôr odpoviem na tú otázku, ktorá sa týkala Brexitu. Uvedomujem si, že som vôbec nespomenula toto slovičko vo svojom prejave. Na úvod myslím, že veľmi úspešne sa nám podarilo spoločne s Európskou centrálnou bankou, teda SSM, vyslať jasný signál bankám, že musia si vytvoriť zastúpenie v Európe, EU27, tak aby sa to rozbehlo, aby tam bola štruktúra riadenia, aby bolo jasno v tom, čo sa stane, keď niečo nebude fungovať tak, ako má. Ďalej, v rámci našich plánov na rok 2020 sme tiež nadviazali úzkú spoluprácu s Britániou a s USA. Zistujeme, aké majú oni strategické plány z hľadiska riešenia krizových situácií, či to podľa nich je reálne, či je tam reálna možnosť riešenia krizových situácií. Myslím, že v roku 2019 sme teda vytvorili preto základy a potom v roku 2020 to rozbehne naplno. A som viac menej eh, si istá, že sa nám podarí dosiahnuť pokrok. Mimochodom, niečo, čo sa zvažovalo, aj keď, eh, teda predpokladalo sa, že to nebude dať zmeniť, eh, teraz sa to však zmeniť už dá. Čo sa týka vydávania podľa anglickej legislatívy. Vidíme, že banky buď tam majú e, doložky na plné právo, alebo e, vydávajú na základe pravidiel v EU27, alebo tam majú nejaké prechodné doložky, teda v prípade potreby je možné túto legislatívu zmeniť. Tam sa teda obrá slubne spolupráca medzi SSM a SRB. Keď sa pozerám trochu späť, myslím, že sme začali dosť intenzívne e, diskusiami tým, ako sa vysporiadať s jednotlivými témami. Toto je už za nami. Máme úniu a memorandum o porozumení, teda viac menej vieme, čo nám ide. Čo sa týka každodennej spolupráce, tu je dosť jasné, že dohľadný orgán analizuje banku, ktorá sa dostala do ťažkosti a hľadá možnosti, ako ju dostať späť eh, na tú zdravú cestu a tu je snaha hľadať riešenie na existujúce problémy, ale eh, sú trošku odchylky v tom, ako to vnímame my a ako to vnímajú oni. teda kde podľa nás a podľa nich je tá hranica, keď už nemá zmysel zasahovať. Myslím, že to je prirodzený rozdiel a naozaj je potrebné napätie, pretože je treba uvedomiť si, že nie je vhodné príliš včas e, vyhlásiť zlyhanie, ale tiež nie príliš neskoro, pretože uvedím príklad, keď chcete ešte stále predať e, časť organizácie, je treba, aby to malo nejakú trhovú hodnotu, aby na to bol viazený frančíz. Ak sa bude vyčkovať príliš dlho, tak už e, to možno zanikne. Teda aj tu platí, že sme sa snažili rovnováhu v posledných rokoch. Môžem povedať, že som celkom spokojná s tým, ako sa to vyvíja. Now, Alfred. Ďakujem, Alfred Sant za SAD. Ďakujem finančná operatívna situácia malých a stredných bank a tých, ktoré sú v malých členských štátoch EÚ, e, začína ich situácia vyvolávať obavy. Možno je to kvôli mekej menovej politiky ECB, ale to nie je celý príbeh. Neoficiálny dokument nemeckého ministerstva financí hovorí o tom, že e, tieto malé banky by sa mali stať súčasťou dozorového Eh, režimu systémových bank. Máme eh, Bazilej 3, ale aby sme rešpektovali regulácie MRL, eh, tie sú veľmi prísne a potom tu máme ďalšie tlaky v eurozóne, operatívne E, operatívna situácia malých a stredných bank je erodovaná, pretože ich administratívne a operatívne náklady e, vzrastajú. Ich riaditeľia sa my, si myslia, že sú cieľom útokov veľkých bank. Veľké banky chcú prevziať systematicky chcú likvidovať mnohé tieto malé banky, ale vyplňajú medzery na niektorých európskych trhoch, ktoré nechcú obsadiť veľké banky. Ehm, mal by, mala by sa tým rada SRB zaoberať? Ak nie, prečo nie? Ak áno, čo si myslíte by sa malo robiť? I wish I had a magic wand. Uh, the solution, I think you are right, clear. Ehm, bola by som rada, keby som mala čarovný prútik. Keď sa pozeráme na malé a stredné banky, áno, musia čeliť rôznym regulačným výzvam, ale ako ste povedali, tá regulácia je aj oprávnená a odôvodnená. Zároveň ale e, sa musíme pozerať na to, či tá malá banka obsluhuje nejaký malý národný trh alebo vyplňa nejakú medzeru na trhu. A v takom prípade by si mala zanechať e, ten trh a mala by si udržať ziskovosť na tom trhu. Takmer všetky tieto banky budú spadať do rozsahu národných orgánov pre riešenie problémov bank, čiže nebudú spadať do právomoci SRB. A spolupracujeme úzko s národnými orgánmi, aby sme zabezpečili, že tie plány budú primerané, proporčné. Sú štáty, kde máte veľmi veľa týchto malých bank. A tam e, by sa mala urobiť nejaká šablona Ehm, povedať im, že potrebujete key data sheet, ale nie viac požiadaviek, pretože ak takáto banka zlyha, tak riešením by bolo insolvenčné konanie v rámci národného systému alebo možno aj podľa európskeho systému v budúcnosti. Nemám na to odpoveď, ale musíme sa pozrieť v budúcnosti E, na túto oblasť. Banky musia ale e, kontrolovať, či sú efektívne, e, aké trhy sú pre nich významné a potom sa pozrieť na otázku, či môžete budovať nejaký kapitál. A rásť môže banka len do takej miery, ako jej to dovoluje jej vybudovaný kapitál. Nemám teda na to žiadne čarovné riešenie. Uvedomujete si, že toto môže byť problém v budúcnosti. Napríklad v sociálnych prípadoch tieto banky obsluhujú určité sociálne potreby na národnej a regionálnej úrovni. A e, v budúcnosti možno budú niekde vo voľnom priestore nebudú mať žiadne pokrytie. Ehm, Európa je veľmi rozmanitá bankovo a možno by mali patriť do určitého regiónu. My nemáme, našou úlohou nie je konsolidovať trh. My iba reagujeme na zlyhania, ale my nie sme tí, ktorí plánujú napríklad zlučovanie bank, aby vznikli nejaké väčšie banky. To určite nie je náplňou našej činnosti. Caroline Naktigal, Renew, nech sa páči posledná otázka. E, ďakujem, vítame vás, pani König, opäť e, v Európskom parlamente a e, chcem sa venovať opäť nedostatku likvidity vo financovaní bank. Tento rok sa rozhodlo, že SRB bude mať prístup k fondu pre jednotné riešenie, ale aj k tzv. backstopu. Eh, financovanie cez Európsky mechaniza- stabilizačný mechanizmus. To je podľa mňa dobrý prístup, pretože SRB má prístup k väčšiemu objemu peňazí v prípade závažnej krízy, ale napríklad Banka Populára tento prípad ukazuje, že banka môže zlyhať kvôli e, riziku likvidity. A ja si kladiem otázku, čo si myslíte o likvidite a riešení problémov bank? Single Resolution Fund a backstop financovanie nestačia kombinovanie na to, aby sme e, financovali e, likviditné rizika. SRF e, bude približne 65 miliárd obsahovať a ja úprimne nesúhlasím s tým, aby sa objem týchto financí navýšil. Prečo by sme nemohli akceptovať, že ostane vnútroštátne pravidlo pre likviditu a riešenie problémov bankových inštitúcií? Vy ste už spomenuli backstop. Toto je diskusia, e, ktorú dúfam budeme viesť až v nasledujúcich týždňoch. Ehm, backstop pravdepodobne bude odzrkadľovať výšku nášho fondu, pretože to je vlastne pôžička, ktorú si zoberie SRB, rada, a budeme ju musieť splatiť e, s príspevkou ex post, ktoré zaplatí bankový e, priemysel. Takže mm, myslím si, že tu je to do veľkej miery vyšie, vyriešené. Pokiaľ ide o problém likvidity od, probl- od prípadu Banka Popular, e, sme viackrát už povedali, že ak e, skrachuje banka, už dôvodom môže byť nedostatok likvidity, ale môže to byť aj niečo iné. A musíme sa potom pozrieť na trhy, ako to bude v pondelok ráno. Či trhy budú chcieť ob- obchodovať so zachránenou inštitúciou, hoci bude lepšie kapitalizovaná v pondelok, než bola v piatok ale my budeme musieť si zachovať pre takýto prípad nejaké posledné východisko. Riešenie nájdeme ale iba v spolupráci s centrálnymi bankami eurozóny, teda s eurosystémom. A táto diskusia ešte nie je uzavretá, ale pre mňa je veľmi dôležité, keď sa pozrieme na riziko, ktoré prináša E, požičiavanie nám za účelom likvidity, tak je to znížené riziko, pretože my hovoríme o banke, e, ktorá už má problémy, jej problémy sa riešia a e, rekapitalizuje sa a to by nemalo vyvolávať nejaké zásadné riziko. Existujú rôzne modely, ale myslím si, že v súčasnosti nie je veľká chuť v tomto pokračovať. Ja si myslím, že ak budeme takéto riešenie potrebovať, tak ho nájdeme. Ale ak nenájdeme riešenie likvidity v pondelok, e, tak jednoducho situácia bude taká, že nezachránime banku. Nebude teda tá rezolúcia, to vyriešenie problémov banky. A teraz ešte Pedro Márquez za SAD chce položiť poslednú otázku. Ďakujem, pani predsednička. E, dnes predpoludne sme hovorili o bankovej únii a preto chcem položiť pár otázok pre pani König. Dúfajme, že už e, nastal vhodný čas na to, aby sme dokončili bankovú úniu. A chcem sa spýtať na EDIS. Aby ten mechanizmus ochrany vkladov bol dôveryhodný, e, prepojenie, prelomenie prepojenia e, medzi štátom a bankami, ak chceme oddeliť preťať toto prepojenie, akým spôsobom musíme urobiť tú kolektivizáciu v rámci systému EDIS alebo nejakým iným spôsobom. A druhá otázka. E, zdá sa, že to, čo sa doteraz vyriešilo a schválilo vo forme backstopu a SRF, tak zdá sa, že teraz už niektorí tomu až tak neveria. Môžete vysvetliť, prečo SRF potrebuje ten dodatočný backstop? Prosím, vysvetlite to jasne. A teraz e, tie problémy home host. Ak nemáme žiadne vhodné ustanovenia o tom, ako banky využívajú svoju likviditu, ak majú naozaj flexibilitu e, využívať svoj kapitál medzi rôznymi štátmi, kde majú pobočky, ako je to potom s tými veľkými skupinami? Bude ťažšie riešiť ich problémy, ak nebudú existovať jasné pravidlá o kapitáli a o likvidite? Ehm, o tom, ako to bude prerozdelené medzi tými home inštitúciami a host inštitúciami? Druhá otázka. Na to by som chcela odpovedať najskôr, lebo prvá a tretia otázka sú previazané. Ehm, podľa mňa backstop s vybavením 65 miliard, mm, to je e, vhodný nástroj. Dúfajme, že ho nebudeme potrebovať, ale ak to bude potrebné, tak tie peniaze budeme mať k dispozícii. Ide tam skôr o tom, aby nám trhy verili, že naozaj sme vyzbrojení, e, že sme schopní zasiahnuť, ak sa niečo stane s veľkou bankou, budeme mať dosť e, peňazí na vyriešenie veľkého problému. Mm, ide tam teda o dôveryhodnosť e, toho nástroja a čím bude silnejší a dôveryhodnejší, tým menšia pravdepodobnosť e, bude, že ten nástroj bude treba využiť. Vaša druhá otázka. EDIS a kolektivizácia dlhu. V súčasnosti je náš systém trochu rozporúplný. Máme európsky dohľad a máme európske riešenie e, problémov bank a keď to skombinujeme, tak potom ešte stále ľudia kladú otázku, ak sa stane niečo s nejakou pobočkou v mojej krajine, tak potom sa použije vnútroštátny systém ochrany vkladov, ktorý bude ohrozený potom a preto mnohí hovoria, potrebujeme záruky a zábezpeky. A preto niektorí navrhujú dodatočný interný MREL, ale tým tá skupina možno nebude ľahšie zvládateľná v prípade problémov, ale bude len fragmentovať kapitál v rámci skupiny. Takže diskusia o EDIS a o otázke home host, e, tie sú previazané podľa mňa. No a na druhej strane Chcem byť realistkou. Chcem spomenúť to, o čom všetky banky teraz hovoria od roku 2018 a 2019 a je to aj zásadná priorita na rok 2020. Musíme napísať jednoznačné pravidlá pre záchranu bail-in. Čiže v prípade potreby e, by sme museli odpísať e, kapitál, kapitálové nástroje, museli by sme urobiť bail-in záväzkov a museli by sme požiadať banky, aby veľmi detálne pripravili e, kroky, ako by to fungovalo, aké technické opatrenia by prijímali. Nie sme v USA, kde existuje jedna jediná legislatíva. Pracujeme v Európe, máme 19 právnych systémov, máme rôzne daňové systémy a každá banka musí pre svoju materskú spoločnosť a pre svoje pobočky toto vypracovať. Dá sa veľmi ľahko povedať, že oddelíme eh, kapitál od eh, strát, ale ako to urobíte cezhranične potom? Aké budú zmluvné záväzky? Eh, musíme ochrániť pobočky a E, musíme takisto sa zamyslieť nad fragmentáciou kapitálu. Možno fragmentácia kapitálu nie je potrebná. Možno by sme potrebovali nejaké zmeny v legislatíve, ale to už by potom bolo na vás. Ďakujem vám veľmi pekne všetkým e, členom, kolegom. E, ďakujem pani Königovej Teraz si dáme krátku prestávku a začneme opäť o 16.00 s ďalším potom nášho programu. Ďakujem.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 think you can start So uh, let's resume the meeting. Pokračujme v našom zasadnutí. Máme tu body 14 a 15 požiadavky e, poskytovateľov e, platobných služieb. Pán Pereira, máte slovo na 4 minúty, pani Pereira. Ďakujem veľmi pekne, budem hovoriť po anglicky v prvom rade by som chcela poďakovať všetkým tieňovým eh, spravodajcom a kolegom, ktorí predložili eh, pozmeňovacie návrhy za ich cenné príspevky do našej diskusie. Ďakujem tiež sekretariátu výboru EKON eh, za ich úsilie a rady, ktoré boli veľmi dôležité pre našu spoločnú prácu. Ide o konzul, postup konzultačný v prípade oboch správ, takže parlament by mal vypracovať stanovisko k týmto návrhom. My sme sa snažili zabrať piatimi hlavnými obavami, vzťahujúcimi sa na digitalizáciu, kooperáciu, modernizáciu, think tank, blockchainy, eh, ochranu údajov a zjednodušovanie Ide o konzultačný postup a rada už dospela ku kompromisu k záverečnému textu. Napriek tomu si myslím, že musíme obhajovať našu pozíciu e, v týchto témach. E, podvody v oblasti DPH e, sú veľkou obavou pre naše národné daňové inštitúcie Musíme sa zaoberať riešením e, týchto problémov v prípade cezhraničných e, podvodov. Hovoríme tu o stratených e, príjmoch. Podvody sú čoraz sofistikovanejšie, vyžadujú sa takisto aj sofistikované reakcie zo strany našich orgánov. Preto som sa rozhodla ich cestou zjednodušeného postupu, aby sme predstavili modernizovaný prístup v tejto oblasti Teším sa na to, že budeme diskutovať o tejto dôležitej téme na plénovom, eh, teda na pléne v Štrasburgu. Eh, chcem poďakovať eh, všetkým kolegom za podporu požiadavky mojej skupiny, aby sme sa touto témou zaobrali na plenárnom zasadnutí. E, pokiaľ ide o nariadenie aj smernicu, najprv teda k nariadeniu mali sme 23 e, pozmeňovacích návrhov, ktoré boli predložené, idú rovnakým smerom, viac zdieľania informácií, detaľnejšie údaje štatistiky, viac kompromisov zo strany členských štátov a e, širšia úloha pre komisiu. Myslím si, že vyvážené kompromisy sú, že kompromisy sú vyvážené, zabezpečujú rovnaké hracie pole, zdieľanie informácií medzi daňovými daňovými inštitúciami. Potom na tej ďalšej strane smernice sme mali 45 pozmeňovacích návrhov. Ide o doplnenie návrhu podobným smerom, ako som to práve povedala v prípade nariadenia. Myslím si, že rada má legitímnu pozíciu a má teraz záverečné slovo, ale predsa len môžeme e, my spomenúť naše alternatíve pohľady na vec, tie odlišné e, pohľady e, pokiaľ ide o požiadavky na poskytovateľov platobných služieb, môžu obohatiť našu diskusiu. Potrebujeme tu zaujať pragmatické stanovisko e, k pozícii rady a ambiciózny e, pohľad na túto problematiku. Máme odlišné e, perspektívy k obom témam, ale myslím, že sa nám môže po, po, podariť nájsť vyvážené riešenie Máme tu dva návrhy, ambiciozne, vyvážené, e, súvisia s ambíciami tohto výboru e, bojovať proti podvodom, hlavne v oblasti DPH. E, parlament sa snaží byť zainteresovaný do celkového úsilia zlepšiť kooperáciu v daňovej oblasti E, takže máme príležitosť dnes e, zdôrazniť pozíciu Európskeho parlamentu, ktorá je ambicioznejšia než pozícia rady. E, chceme viac kooperácie, aj viac záväzkov bojovať proti daňovým podvodom. Takto by sa to dalo zhrnúť. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem teraz Karolín Edry. Shadows first. So Zaba Molnar from S&D. Čaba Molnár za e, SND. Ďakujem pekne. Pokrytia boj proti cezhraničným e, DPH podvodom, je oblasť, e, ktorá je naozaj obrovská. Máme tu špecializované firmy, ktoré pôsobia v tejto oblasti. Ja pochádzam z krajiny, a to Maďarska, kde e, e, DPH je najvyššie v Európe, 27 a to e, z Maďarska robí centrum daňových podvodov v tejto oblasti. Existujú tu špecializované firmy, ktoré pôsobia v tejto oblasti, aj v oblasti teda daňového plánovania a pomáhajú ľuďom vyhybať sa e, daňovej povinnosti, e, obzvlášť v oblasti platenia DPH. Celkom jasne musíme zabezpečiť, e, aby daňové inštitúcie a banky si vymieniali informácie. Malo by to byť povinné, ako je to v návrhu. A mali by sme tu mať uniformný rámec pre takýto register pre banky, aby bolo jednoduchšie identifikovať E, tých najväčších daňových podvodníkov. Ja si myslím, že správa je vyvážená. Chcel by som zablahoželať pani spravodajkyni k e, jej vynikajúcej práci. Na tejto téme máme tu zatiaľ len momentálne už len malé nezrovnalosti, e, odlišnosti v názoroch k technickým e, témam. Možno aj to sa nám podarí vyriešiť. Preto by som e, chcel kolegovia, aby ste, ste podporili aj tu jeden pozmeňovací návrh, na ktorý by som chcel upriamiť vašu pozornosť Chceme, aby pravidlá sa čo najrýchlejšie začali uplatňovať a vstúpili do platnosti. Ja si myslím, že to je v našom spoločnom eh, záujme, eh, ako najlepšie bojovať proti cezhraničným eh, podvodom v oblasti, VAT. Ďakujem, slovo má pán Ondrej Kovařík za Riniu. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcel by som v prvom rade poďakovať spravodajcovi za na spravodajkyni za návrh správ. Vynikajúca práca. Už tu zaznelo, že tieto dve témy sú veľmi dôležité pre boj proti eh, voľbom v oblasti DPH. Predstavujú dôležité kroky v tomto smere a tiež by som chcel zdôrazniť to, čo už povedala pani spravodajkyňa, aké dôležité tieto témy eh, sú pokiaľ ide o našu pripravenosť na digitálny eh, vek toto by sme mali mať na pamäti a e, uvedomovať si to. Musíme neustále zabezpečovať, aby naše pravidla v oblasti DPH boli e, aktualizované a aby e, sa nám podarilo dosahovať náš zámer bojovať proti podvodom v tejto oblasti. My podporujeme upravenie časového rámca, pokiaľ ide teda o tie časové záznamy z troch rokov na dva roky. a predložili sme pozmeňovacie návrhy týkajúce sa e, tej časti o e, poskytovateľoch e, platobných služieb. Chcem len pripomenúť kolegom, že rada prijala svoj všeobecný prístup v oktobri k obom témam. Naše pozmeňovacie návrhy sa sústredujú na následovné oblasti pokiaľ ide o e, povinnosť vykazovať e, správy, e, celkové, o, o vykazovanie správ v balíkoch a potom v prípade, že poskytovateľia platobných služieb nemajú všetky informácie k dispozícii, nemali by mať povinnosť poskytovať takéto informácie, ktoré nemôžeme k dispozícii, ale to ide len o technické úpravy. Podporujeme väčšinu pozmeňovacích návrhov, ktoré boli predložené a e, teda idú rovnakým smerom, majú rovnakú logiku. E, podporujeme pozmeňovací návrh napríklad týkajúci sa objasnenia, že toto sa vzťahuje na cezhraničné platby. Ja si myslím, že toto je tiež dôležitý bod. Aj špecifické odkazy na e, dosledovanie karuselových podvodov Máme tu teda všeobecnú zhodu, eh, pokiaľ ide o líniu, ktorú chce parlament v tejto oblasti eh, zastávať. Ja ešte raz ďakujem v tejto súvislosti pani spravodajkyni za jej prácu na tejto téme, za naše spoločné diskusie a verím, že dnes sa nám podarí eh, odhlasovať naše spoločné stanovisko k tejto téme. Ďakujem pekne. Ďakujem. Je tu niekto za zelených, ktorý by sa chcel k tejto téme vyjadriť a za ID? Nie. Slovo má teda pán Eugen Jurzica za EKR. Ďakujem pekne. Chcel by som poďakovať spravodajkyni aj kolegom za rýchly postup a konštruktívny prístup. Máme tu široký konsenzus, že podvody v oblasti DPH v EÚ do veľkej miery sú cezhraničným problémom a spolupráca medzi členskými štátmi je preto potrebná aby sme mohli proti tomuto fenoménu účinne bojovať. Odkedy ECOFIN prijal svoj všeobecný prístup pred mesiacom, naše e, konzultácie možno budú mať e, malý dopad, avšak článok 113 zmluvy hovorí špecificky, že rada by mala konať e, jednomyselne a prijať ustanovenia pre harmonizáciu legislatívy týkajúcej sa E, daňových e, oblastí po konzultácii Európskeho parlamentu. Internetová stránka rady informovala o tom, že rada prijala svoj všeobecný prístup 8. E, novembra a že by malo dôjsť k formálnemu prijatiu zo strany rady bez formálnych diskusí, keď text prejde právnou a lingvistickou revíziou. Nejako sa tu neodkazovalo na konzultovanie Európskeho parlamentu. Na jednej strane plne podporujem princíp jednomyselnosti e, e, rady v daňových e, otázkach, ako sa spomína v článku 113. Takisto si myslím, že ten, treba rešpektovať celé znenie tohto článku, vrátanie tej časti, ktorá spomína konzultačný postup, preto by mohlo byť vhodné, aby parlament odkomunikoval tento bod aj rade. Účelom konzultácie je konzultovať E, zdá sa, že tento postup medzi radou a parlamentom nezafungoval správne e, v tejto, v, tomto, v tejto oblasti. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem Dimitris Papadimulis za GUENGL. Ďakujem pekne, budem hovoriť v mojom rodnom jazyku, prosím použite preto e, slúchadla, alebo sa naučte po grecky. E, chcel by som poďakovať e, pani e, Pereira za jej návrh správ, ale aj za jej kompromisné pozmeňovacie návrhy, ktoré nám poslala a ktoré jasne dokazujú jej úsilie zohľadniť pozmeňovacie návrhy tieňových spravodajcov všetkých politických skupín a dospieť ku kompromisom. Vidím, že je tu široký konsenzus naprieč celým politickým spektrom, pretože boj proti eh, podvodom v oblasti DBH je naozaj niečo, čo je trňom v oku, čo stojí veľa e- európsku ekonomiku, národnej ekonomiky a e, takisto aj e, občanov a čestné firmy, ktoré musia vyvažovať vyššími daňami straty, ktoré vyplývajú z daňových podvodov tých, ktorí nepostupujú legálne a to tiež poškodzuje ro, princíp rovnakého eh, hracieho pola eh, pre všetkých. Zvýhodňuje to daňových podvodníkov. Eh, komisia hovorí, že tu ide o úroveň 137 miliard eur, pokiaľ ide o podvody. Na čom sa zhodujeme je, že ak chceme e, toto obmedziť, potrebujeme tú väčšiu európsku spoluprácu. E, nemôžeme e, sa zmieriť so situáciou, kedy každý členský štát postupuje oddelne v tejto oblasti. Dámy a páni, mali by sme sa tiež pýtať otázku sami seba, či to nie je aj politickejšia otázka. Prečo väčšina odhalení prepojených s podvodmi DPH Eh, pochádza hlavne zo strany investigatívnych žurnalistov a informátorov a prečo európske mechanizmy alebo aj mechanizmy členských štátov nedokázali odhaliť eh, tieto škandály. Súvisí to s otázkou, či tu nie je nedostatočná politická vôľa alebo či jednoducho nemáme k dispozícii tie správne mechanizmy ktoré by nám e, pomohli e, odkrývať medzery, odhalovať pod, podvody. Myslím si, že táto správa sa snaží posilniť e, administratívnu spoluprácu, harmonizáciu, výmenu najlepších postupov a tiež navrhuje efektívnejšie využívanie nových technológií a e, špecifickejšie komentár z mojej strany. Myslím si, že by sme mali byť radikálnejší v našom prístupe v určitej oblasti. Musíme posilňovať transparentnosť a prístup k údajom a zároveň plne rešpektovať e, e, ochranu údajov. Myslím si, že údaje by sa mali uchovávať dlhšie tak aby e, tu e, boli možné e, kontroly dlhšie, aby neboli možné podvody. Potrebujeme takisto aj prísnejšie sankcie v prípade dopúšťania sa daňových podvodov v oblasti DPH. Otázky DPH a daňové otázky by sa mali vnímať širšie, mať prírezovejší prístup k tejto otázke, aby sme mohli straňovať eh, existujúce medzery v tejto sfére. Eh, elektronický obchod eh, často využíva totiž takéto medzery. Na to, toto by sme mali mať na pamäti, keď budeme o chvíľu hlasovať o tejto správe. Ďakujem, Karol Edry z generálneho riaditeľstva súd má teraz slovo. Thank you. Um... Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Príjemné popoludnie. Chcela by som sa poďakovať parlamentu a spravodajkyni za vynaložené úsilie k tejto správe. Dokazuje sa tým, aký význam pripisujete boju proti daňovým podvodom, konkrétne podvodom na DPH. Ako už povedali ostatní eh, poslanci, je to eh, naďalej pretrvávajúci problém v EÚ a tiež ste poznamenali, že na zozname priorít je aj tento bod pre novú komisiu. To si bude vyžadovať užšiu spoluprácu a snahu o presadenie väčšieho plnenia na úrovni firiem, ale tiež intenzívnenie boja proti daňovým podvodom. Teda je veľmi povzbudivé, že parlament nám zaslal túto správu k tomuto návrhu. Domnievam sa, že pozmeňovacie návrhy, ktoré ste predložili, súvisia so všetkými oblastiami, v ktorých eh, sú ťažkosti. Spomenuli ste digitalizáciu, eh, ďalej to, že je potrebné prehlbiť spoluprácu, zlepšiť prístup eh, k údajom pre daňové úrady a tiež, že by sa mali ostrániť niektoré nedostatky, vyplniť medzery. Niektoré pozmeňovacie návrhy sú zohľadnené v kompromise rady. To dokazuje, že sa vlastne uberáme tým istým smerom v našom zmýšľaní vlastne podporujeme takmer všetky pozmeňujúce návrhy, aj keď niektoré prekračujú rámec eh, rozsahu pôsobnosti aktuálneho návrhu komisie. Predpokladám však, že budeme na nich naďalej pracovať. Napríklad posilnenie eh, orgánu Eurofisk, ďalej presadenie lepších štatistík v oblasti podvodov. Viete, že komisia nedávno eh, zorganizovala summit daňových orgánov 28 členských štátov. Tam bolo možné prejednať si e, niektoré palčivé témy a tiež e, hľadať spoločné riešenia na spoločné problémy. Chcela by som ešte spomenúť ďalšiu konferenciu, ktorú sa chystáme zorganizovať tento piatok v Bruseli. Tá sa bude týkať DPH technológií a tam sa povedujeme niektorým otázkam, ktoré sú spojené s touto oblasťou. Ako teda využiť technológie na to, aby sme uľahčili zhromažďovanie údajov, boj proti podvodom, vrátanie e, technológií blockchain. Niektoré pozmeňovacie návrhy by mohli znížiť efektivnosť tohto návrhu. Konkrétne e, mám na mysli agregované údaje. Ak sa budú údaje príliš agregovať, môže to mať za následok, že nebude dostatočne jasný pohľad na e, skutočných príjemcov týchto prostriedkov a že nebude možné pozorne preskúmať všetky transakcie. Teda tu máme e, trošku obavu z rizika, ale inak e, sme vďační spravodajkyni aj ostatným poslancom za podporu. Ďakujem. Teraz vraciame slovo spravodajkyni. Nech sa páči. Lidia Pereira za EPP. Ďakujem. Chcela by som sa poďakovať všetkým za ich vyjadrenia. K téme lepšieho vytvorenia podmienok pre naše daňové orgány, aby mm, mohli pekne bojať proti podvodom na DPH a tiež, aby sa zlepšilo zdieľanie údajov a administratívna spolupráca v rámci boja proti podvodom na DPH operatívnejšie Domnievam sa, že výsledky hlasovania budú také, že parlament, parlament vyšli jasný signál, že najskôr teda výbor prejaví jasnú podporu. Vieme, že je to postup konzultácie. Budeme sa držať cieľov komisie. Tiež e, poznáme pozíciu rady, ale upozorníme na to, že naše ambície e, mieria ešte vyššie. Verím teda, že výsledok dnešného hlasovania bude dobrým východiskom pre ďalšie rozpravy, konkrétne rozpravu v pléne, a že to bude príležitosť eh, nielen, aby sa táto téma dostala na program politických diskusí, ale tiež, aby sa to dostalo na program prejednávania politických skupín v najbližších týždňoch. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Pripomínam, že hlasovanie k týmto dvom bodom prebehne o 17. hodine. Pán Kostas Mavrides tu nie je. Zastupuje ho niekto? Nie. Prerušíme teda schôdzu. Počkáme, kým príde pán Mavrides. Zatiaľ ešte nenastala chvíľa, keď bol tento bod naplánovaný podľa programu. let's resume the meeting. Please have you a seat. Vrátime sa späť k nášmu programu. Ak dovolíte, usadte sa prosím. Prejdeme k bodu 16. Európska centrálna banka, výročná správa za rok 2018. Spravodajcom je pán Kostas Mabrides za skupinu SAD. Nech sa páči, máte slovo na 5 minút. Ďakujem, pán predsedajúci. Ospravedlňujem sa za meškanie. Nebudem potrebovať ani 5 minút. Výročná správa Centrálnej banky za rok 2018. Chcel by som sa poďakovať najskôr všetkým kolegom za ich návrhy, Celkovo 312 poznacích návrhov bolo predložených. Ďalším krokom e, sú schôdze tenevých spravodajcov a tiež vypracovanie kompromisného textu. Mám v pláne zachovať ten istý prístup, ako e, som uplatňovala aj doteraz. A síce takýmto spôsobom som sa dopracovala k návrhu textu, Pokosil som sa o čo najvyváženejší prístup, snažil som sa eh, pôsobiť užitočne a konštruktívne, ale nevyhýbal som sa ani kritike, kde som mi považoval za potrebnú. Zameral som sa však na tie body, ktoré sú relevantnejšie pre dôveryhodnosť Centrálnej banky a jej politické rozhodnutí. Neustále opakujem, že je potrebné podľa možnosti hľadať vždy kompromisy a práve v tomto rámci by som chcel kompromisnom texte zapracovať všetky um, podnety na ich návrhov, ktoré kolegovia predložili. Hlavné otázky sa prejednajú na schôdzoch tenových spravodajcov. Teda takýto mám plán a spomeniem niekoľké z nich teraz, ak dovolíte. Dopad politiky Európskej centrálnej banky na mm, situáciu v ekonomike eurozóny aj s tým súvisiace obmedzenia ďalej. E, rast ekonomiky a skutočnej ekonomiky, ďalej budúcnosť bankovej únie, najmä s ohľadom na EDIS, ďalej úloha centrálnej banky v oblasti klimatických zmien a podobne. Nechcel by som zachádzať do podrobných diskusí v tejto chvíli. Možno postačí povedať, že pozmeňovacie návrhy k jednotlivým politickým presvedčeniam a smerovaniam boli tiež predložené, ale myslím, že sú aj styčné body a verím, že dosiahneme kompromisy. Väčšina v Európskom parlamente, predpokladám, má za cieľ zlepšenie fungovania eurozóny a chce posilniť úlohu eura. Preto som optimista a verím, že napokon Európsky parlament vyšle správne signály a správne návrhy Centrálnej banke. Preto opakujeme, teším sa na plodnú spoluprácu a plodné diskusie na tieňovi, s tenevými spravodajcami na stretnutiach s nimi. Ďakujem. Ďakujem. Tri minúty máme pre každého tieňového spravodajcu. Najskôr. A dnes je za EPP. Ďakujem. Chcela by som sa neskôr poďakovať spravodajcovi, kolegovi Mavridesovi za jeho efektívnu prácu a konštruktívnu spoluprácu. Chcem sa poďakovať aj nášmu koordinátorovi eh, Markusovi Ferberovi a ostatným kolegom. Pozňovací návrhy, ktoré sme predložili, sa týkajú mandátu Európskej centrálnej banky eh, v snahe zaistiť eh, kvalitu a jasnosť správy a tiež sme zdôraznili niekoľko bodov konkrétne. Je nezávislosť centrálnej banky a tiež hlavný cieľ menovej politiky a síce cenová stabilita. Tiež sme pripomenuli, že menová politika nesmie nahrádzať potrebné štruktúrálne reformy a tiež treba zdôrazniť prehodnotenie dlhodobej menovej politiky, najmä v rámci programu a aktívneho nákupu. Čo sa týka aj eh, nízkych úrokových sadzieb, aj eh, tu sme eh, poukázali na to, že to má dopad na sporiteľov a dôchodcov. Tiež sme zapatrné, čo spomenuli kryptomeny, ktoré musí byť stabilné a tiež rizika, ktoré s nimi súvisia, sme spomenuli, čo sa týka teda platných prostriedkov a tiež posilnenie úlohy a medzinárodnej úlohy eura. Tiež je podľa nás dôležité posilniť úsilie v snahe zlepšiť zrozumiteľnosť rozhodnutí Centrálnej banky u občanov. Onedlho začnú rokovania o kompromisných návrhoch, aby sme sa dopracovali k hlasovaniu vo výbore v priebehu januára budúceho roka. Ďakujem. Ďakujeme. Riniu nemá rečníkov, preto dostane slovo Stasi Jakil Jonas ze Zelených. Ďakujem. Ďakujem, pán predsedajúci, ďakujem aj kolegovi spravodajcovi za to, že vytvoril rámec ďalšieho pokračovania spolupráce v tejto oblasti, aby bolo možné zapracovať všetky tých 300, viac ako 300 pozniacich návrhov. Vychádzame tu aj z diskusie, ktorá prebehla včera pri našom stretnutí s pani Lagarde. Toto všetko je o zrkadlených pozmeňovacích návrhoch. Čo sa týka zelených, Chcel by som upozorniť e, na niektoré priority, ktoré podľa nás sú dôležité. Už tu spomenula kolegyňa kryptomeny, ale aj digitálne meny centrálnej banky, to je jedna oblasť, ktorej si myslíme, že je dôležité podariť sa do toho viac. Potešilo nás, e, isté, že nie sme jediná skupina, ktorá žiada o vyostranie jazyka, aby teda sa hovorilo o kryptoaktívach, nie o kryptomenách. Nie sú to e, totižto v prísnom slova zmysle meny. Veríme, že sa nám podarí dopracovať sa ku kompromisu v tejto oblasti. Tiež podporujeme spoločné úsilie Centrálnej banky s ostatnými centrálnymi bankami v Európskej únii, aby sa hľadali možnosti, ale aj aby sa hľadali riešenie pre rizika a výzvy pre výškolný eh, sektor, čo sa týka týchto eh, kryptoaktív a digitálnych mien. Tiež je dôležité hovoriť o klimatických zmenách. Podporíme a požiadali sme aj o osobitný oddiel eh, pre túto tému. Únia je odhodlala plniť svoje klimatické ciele aj Európska centrálna banka sa k tomu vyjadrila minulý týždeň. Európsky parlament potvrdil, eh, že je odhodlaný tomto smere zaangažovať tým, že vyhlásil klimatickú núdzovú situáciu. Preto navrhujeme, aby sa k tomu vyšlenila sovietná kapitola v tomto texte. Čo sa týka menovej politiky Európskej centrálnej banky, konštatujeme, že niektoré pozmiacie návrhy trošku prekročili rámec e, vo svojej kritike dôsledkov menovej politiky centrálnej banky. Súhlasíme s tým, že nekonvečná menová politika bude mať isté negatívne dopady ale naďalej to bude mať aj pozitívne dopady. Správa by mala zohľadniť, e, že konštruktívna kritika je na mieste a v tomto smere podporujeme spravodajcu. Nesmieme hádzať celú vinu na Centrálnu banku. Fiskálna politika tiež má svoj podiel zodpovednosti, ako aj súkromný bankový sektor. Trhová neutralita. Tu sa domnievame, že je priestor na revíziu investície do uhlíkovo veľmi náročných sektorov naďalej pokračujú. Sme ochotní o tom ďalej diskutovať ďalej. Čo sa týka dohľadu, chceme túto správu využiť na to, aby sa rozbehla diskusia o rozdieloch v nastavení dohľadu, že by sa to malo posilniť, aby sa to viac harmonizovalo. Domnievame sa, že tento sektorálny prístup, e, kde sú oddelené e, inštitúcie pre bankovníctvo, e, ďalej poistovníctvo, taktiež ochrana spotrebiteľa je dosť odlišná v EÚ. Preto sa domnievame, že by sme sa mohli nechať inšpirovať modelom tzv. Twin Peaks, Európsky parlament a komisia by mali k tomuto viesť diskusie. Rodová rovnováha ešte stále nezďaleka nie je dosiahnutá, najmä v oblasti eh, regulácie finančného sektora a dohľadu. Preto podporujeme požiadavku takých návrhov kandidátov, ktorý bude zohľadňovať tento prístup rodovej rovnosti. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Ak sa nemýlim, za ID nemáme nikoho, kto by sa chcel vyjadriť. Dostane teda slovo pán e, Johan van Overfeld za ECR, nech sa páči. Ďakujem. Ďakujem aj spravodajcovi, aj ostatným deňovým spravodajcom e, za vynikajúcu prácu. Keď hovoríme o návrhu správy k výročnej správe Európskej centrálnej banky, pán Epping sa vyjadril v mojom mene, keď sme o tom hovorili, keď som e, nemal možnosť vyjadriť sa. Zasadnutie prebiehalo totiž paralelne ako trialóg k rozpočtu na budúci rok. Ja ako predseda výboru pre rozpočet e, som musel byť prítomný. Kolega Eppinga, ja sa domnievame, že návrh správy, aj keď obsahuje iste veľmi cenné prvky, je premeškanou príležitosťou v mnohých ohľadoch v snahe zaujať konštruktívny, ale kritický prístup k eh, politike Centrálnej banky. Preto sme prežili celkovo 34 pozmeňovacích návrhov. Nebudem ich teraz prechádzať do podrobna všetky. Len spomeniem tie hlavné oblasti, eh, ktorých je celkovo 5. Poprvé, nezávislosť Európskej centrálnej banky. Tá je nevyhnutná. A preto to nezodpovedá snahe aktívne sa zapájať do tzv. politického vedenia kampane. To vyvíja tlaky na Centrálnu banku a tomu sa musíme vyhnúť ďalej. Tvrdenie, že fiskálna politika by mala zvýšiť dopad menovej politiky, to uh, mi pripadá dosť eh, zaražajúce a ja by som práve tvrdil presný opak, že v bežných časoch by sa mali navzájom vyvažovať, respektíve mali by byť v rovnováhe drahé menové politiky sú náročné, preto by sa fiškále eh, mali v takomto prípade obmedziť a naopak. Isté, že v období akotnej krízy by sa mali navzájom posilňovať, ale to rozhodne nie je aktuálna situácia. Ďalej po tretie, mierny rast produktivity. Tu je treba zdôrazniť, že politika Európskej centrálnej banky zohráva úlohu aj v tomto eh, nešťastnom trende, ako je znižená produktivita, pretože je čoraz viac dôkazov z výskumu, že tie čoraz nižšie, ba dokonca negatívne úrokové sadzby vytvárajú prostredie, v ktorom tzv. Eh, zombie firmy dokážu, pre, dokážu prežiť. Teda sú to firmy, ktoré by neprežili, ak by úroky boli o niečo vyššie na normálnejšej úrovni. Ďalej po štvrté, systém ochrany vkladov. Je to e, súčasť bankového systému, ale z politického hľadiska by to nebolo priateľné vo viacerých krajinách, pokiaľ sa nevykonajú ďalšie kroky v iných krajinách, ktoré sa týkajú e, zníženia podielu e, nesplácaných úverov, ktoré ešte stále pretrvávajú vo finančných bankových systémoch týchto krajín. A v neposlednom rade správa ignoruje čoraz viditeľnejšie negatívne dopady politiky Európskej centrálnej banky. Aj tu je uvedený necelkom úplný zoznam týchto vedľajších účinkov, teda narušenie fungovania finančných trhov v snahe e, narušiť vyhodnocovanie rizika, ďalej hromadenie dlhu, a tiež e, sa objavujú rôzne bubliny. Tiež to má dopady na sporiteľov a kúpnu silu v našej krajine sa odhaduje tento dopad na zhruba 300 miliard eur e, v úsporách, e, že sa tým stratí kúpna sila v hodnote viac ako 20 to je obdobie posledného 10 ročia, taktiež to má dopad na tieňový bankový systém, taktiež dôchodkové fondy, poisťovne a banky. A tiež eh, by sa nemali podceniť ani zlé signály, ktoré to vysiela politickému svetu, pretože centrálne banky sa pravidelne vyjadrujú, že by toho mohli robiť viac a aj toho viac budú robiť. Môžem vás ubezpečiť, že politický svet tým pádom bude toho robiť menej. Teda o, obmedzuje to štruktúralne reformy. Našimi pozmeňovacími návrhmi teda chceme dosiahnuť úplnejší a pravdivejší obraz o politike Európskej centrálnej banky. Ďakujem. Now. Ďakujem. A teraz za GUE NGL Dimitris Papadimoulis. Ďakujem, pán predseda. Chcem sa poďakovať Kostasovi Mavridesovi za návrh správy a ďakujeme za prezentáciu jeho správy. Myslíme si, že je to solidný základ na diskusiu. V mene našej politickej skupiny sme predložili 32 pozmeňovacích návrhov A to preto, lebo si želáme ešte trochu posilniť obsah správy v niektorých ohľadoch. No, v prvom rade e, nejde len o to, že sa hospodársky rast spomaľuje v EÚ. Existuje tu aj riziko novej ekonomickej krízy a ECB, samotný pán Draghi, aj pani Lagarde, jeho následovníčka, e, to sami hovoria. No a ehm, vzhľadom na tieto fakty musíme prehlbiť hospodárskú a menovú úniu a posilniť ju. A niečo nám tu chýba stále a to je ten tretí pilier, EDIS, spoločná ochrana vkladov. Už niekoľko rokov e, zastupcovia rôznych politických e, skupín odmietajú to, čo predkladá komisia, čo podporuje ECB. A ja už toho mám plné zuby, pretože ak nebudeme teraz pokračovať, tak jednoducho banková únia sa nestane realitou. A toto musí z ruka v ruke so znížením rizik a s kolektivizáciou rizika. Potrebujeme EDIS, ale niektorí ľudia sa domnievajú, že najprv by riziko by malo byť nulové, až potom môžeme začať hovoriť o realizácii Edisu. No a e, druhý aspekt, ktorý chceme posilniť v správe, je aktívnejší prístup a aktívnejší príspevok EIB k riešeniu klimatickej krízy. Pred pár rok. E, dňami Európsky parlament e, veľkou väčšinou schválil uznesenie a pani Lagarde sa takisto zaviazala, že Európska centrálna banka pôjde touto cestou. A teraz musíme slova premeniť na skutky a čakáme na komisiu, aby nám predstavila novú zelenú dohodu. Ďalší aspekt e, sú dôsledky Brexitu. Musíme intervenovať aktívnejšie tejto hrozbe Brexitu. A ešte posledná vec. E, za posledné roky e, bohužiaľ sa prehlbili nerovnosti sociálne, ale aj medzi regiónmi. A to znamená, že e, keď ide o menovú a fiškálnu politiku, je treba zvážiť flexibilnejšiu implementáciu paktu rastu a stability. Možno v budúcnosti by sme potrebovali nový pakt, pakt zamestnanosti, a rastu. E, čakáme teda s veľkou zvedavosťou na kompromisné návrhy spravodajcu, ale ubezpečujem vás, že sme proti oslabeniu správy Mavrides, proti rozriedeniu výpovede. Nechceme, aby politické e, skupiny sa snažili odstraniť celé časti správy. Ďakujem. A teraz sa vrátime opäť k spravodajcovi. Kostas Mavrides, máte slovo. Thank you, chairman. Ďakujem, pán predseda. Veľmi stručne. Vypočuli sme si rôzne názory, ktoré smerujú rôznymi smermi, ale dialog obohacuje túto správu. A opakujem, že ja sa budem snažiť e, zo všetkých síl o vyvážený kompromis, aby ste všetci mohli zahlasovať za moju správu. Ďakujem. Pripomínam, že hlasovať vo výbore ekono o tejto správe sa bude 22. alebo 23. januára a na plenárnom zasadnutí sa bude hlasovať vo februári. A teraz odročujeme schôdzu, o 5. sa začne hlasovať. Good afternoon. I think... Príjemné popoludne prajem. Všetci sme už tu, myslím. Môžeme začať s hlasovaním. Takže najskôr Eh, predtým, než začneme hlasovať, si urobíme test. Ste pripravení? Otváram testovacie hlasovanie. It's a test, but it's good for us to see who's out there. Je to len test, ale zároveň si urobíme prehľad, kto tu je. Končím hlasovanie, dobre. A teraz môžeme pokračovať Budeme hlasovať o odporúčaní rady o menovaní člena výkonnej rady Európskej centrálnej banky. Prvé hlasovanie sa týka schválenia menovania pána Fabia Panetu. Bude to e, tajné hlasovanie. Otváram hlasovanie. I have to say that. Uh, it seems there is uh, one member. Zdá sa, že je tu jeden uh, poslanec naviac za EPP. OK, that's OK. Now it's fine. Teraz je to v poriadku. Môžeme ukončiť hlasovanie. 51 hlasov za, 5 proti, 1 sa zdržal hlasovania. Je to schválené. A teraz e, druhé schválenie menovania pani Izabel Šnabel ako členky výkonnej rady Európskej centrálnej banky. Bude to opäť tajné hlasovanie. Otváram hlasovanie. Close the vote. Končím hlasovanie. 41 za, 13 proti, 4 sa zdržali. Je to schválené. Môžeme prejsť na ďalší bod. Hlasovanie o zástupcovi Európskeho parlamentu do e, Európskeho štatistického poradného orgánu, výboru Navrhuje sa pán Werner Lange. Opäť tajné hlasovanie. Otváram hlasovanie. Uh, again, there's a... Opäť tu máme jedného poslanca naviac, ale teraz je to v poriadku. Končím hlasovanie. 43 za 10 proti 4 osoby sa zdržali hlasovania. Je to schválené. Okay, we move to the... Ďalší bod. Požiadavky pre poskytovateľov platobných služieb. Správa Lídie Perejry. Začneme pozmeňovacím návrhom 22. Kto je za? Kto je proti? To sa zdržiava? Myslím, že je to zamietnuté. Ale overíme si. Otváram hlasovanie. Končím. 27 za 30 proti. Zamieta sa. 23 za proti Zdržali sa? Zamieta sa. 24. Kto je za? Kto je proti? Zdržiava sa. Zamieta sa. 25 za. Proti. Zdržali sa. Zamieta sa. 29 za. Proti. Zdržali sa. Overíme si to. Končím hlasovanie. Je to schválené 38 hlasov za. 31. I am... No bohužiaľ, rozliala som kávu. Problem. The list is safe. OK. <laughs> OK. Takže neobliali sme hlasovací zoznam. 31. Ja sa ospravedlňujem. 31 za. Kto je proti? Zdržali sa? Zamieta sa. 33. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamieta sa. 34. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Schválené. 37 za, proti, zdržali sa, schválené. 38, nie, prepačte, to je identické. 39. 39, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamieta sa. 40. Za? Proti? Zdržali sa? Zamieta sa. 41. Za? Proti? Zdržali sa? Overíme si. Otváram elektronické hlasovanie. Close the vote. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 42. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Schválené. 43. Za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Overíme si. Otváram hlasovanie. Končím. Zamieta sa. Šestka. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. 7 za, proti, zdržali sa, schválené. Jednotka za, proti, zdržali sa, schválené. Dvojka za, proti, zdržali sa, schválené. Trojka za, proti, zdržali sa, schválené. 12 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 13 za, proti, zdržali sa, schválené. 15 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 14 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 16 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 17 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Štvorka za, proti, zdržali sa, schválené. 19 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 20 za, proti, zdržali sa, schválené. 21 za, proti, zdržali sa, schválené Zamieta sa. 10 za. Proti. <clears throat> Zdržali sa. Schválené. Hlasujeme o celom návrhu komisie v pozmenenom znení. Menovité hlasovanie otváram. Close the vote. Končím hlasovanie. Je to schválené. 51 za, 4 proti, 3 sa zdržali. Now we are voting on the... Teraz hlasujeme o o opetraniach posilnenia administratívnej spolupráce e, s účelom boja proti e, podvodom na DPH. Opäť legislatívna správa z dielne Lidie Perejry, kompromis A. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Schválené. Kompromis B. Za? Proti? Zdržali sa? <clears throat> Schválené. A záverečné hlasovanie o návrhu komisie v pozmenenom znení otváram menovité hlasovanie. Close the vote. Končím hlasovanie. Schválené. 50 za, 2 proti, 5 sa zdržali. Now we move on to, uh, on to the vote on the resolution on fair taxation in a digital... k hlasovaniu k uzneseniu o, o férovom zdaňovaní v digitalizovanej uh, ekonomike BEPS. Začneme s pozmeňovacím návrhom 41 za, proti, zdržali sa. To si musíme preveriť. Končím hlasovanie. Zamietnuté 23 za 32 proti. Pozmaňovací návrh 42. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Vyzerá to presne ako predtým zamietnuté. Kompromis A. Za? Proti? Zdržali sa? prijaté. Prejdeme k 52, pozmeňujúci návrh 52 za, proti, zdržali sa zamietnuté, kompromis B za, proti, zdržali sa prijaté. Prejdeme ku kompromisu C za, proti, zdržali sa prijaté. Prejdeme ku kompromisu D za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis D A za, proti, zdržali sa prijatí. Pozmeňovací návrh 75 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. Preveríme si to. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to prijaté. Pozmeňovací návrh 76 za. Proti. Zdržali sa. To by som si rada preverila. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Kompromis E za proti, zdržali sa prijaté. Kompromis F za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis G za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis H za, proti, zdržali sa, prijaté. 93. Pozmeňovací návrh 93 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 98 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Kompromis I. Za, proti, zdržali sa prijaté. Pozmeňovací návrh 105 za, proti, zdržali sa. To si preveríme, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 23 za 31 proti 4 sa zdržali. Kompromis je za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis K za, proti, zdržali sa, prijatý. Kompromis L za, proti, zdržali sa, prijatý. Kompromis M za, proti, zdržali sa, prijatý. Kompromis N za, proti, zdržali sa, prijatý. Kompromis O za, proti, zdržali sa prijaté. A pozmeňujúci návrh 131 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 130 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Kompromis P za, proti, zdržali sa. Prijatý 135 za, proti, zdržali sa. Zamietnuté zdá sa, ale preveríme si to. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to zamietnuté. 23 za 33 proti 1 sa zdržal 100, 41 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 142 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 143 za, proti, zdržali sa. To si preveríme. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Kompromis Q za. Proti. Zdržali sa prijaté. Kompromis R za. Proti. Zdržali sa prijaté. Kompromis S za, proti, zdržali sa, prijatý. Kompromis T za, proti, zdržali sa, prijatý. Kompromis U za, proti, zdržali sa, prijatý. Kompromis V za, proti, zdržali sa prijatý. pozmaňovací návrh 160 za, proti, zdržali sa zamietnutý. 161 za, proti, zdržali sa zamietnuté kompromis a dvojité V za, proti, zdržali sa prijatí. Sto šesťdesiat štvorka za, proti, zdržali sa zamietnuté 168 za, proti, zdržali sa prijaté Preveriť si to žiadate. Dobre, preverujeme 168. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to prijaté. 173 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Kompromis Chcete si to preveriť? Dobre, preveríme si 173. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to prijaté. Kompromis XX za, proti zdržali sa, prijatý. Kompromis X za, proti, zdržali sa, prijatý. Kompromis Y za, proti, zdržali sa, prijatý. Pozmaňovací návrh 13 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 14 za, proti, zdržali sa. Môžem si to preveriť. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 15 za, proti, zdržali sa, prijatý. Kompromis Z za, proti, zdržali sa, prijaté. dvojka za, proti, zdržali sa, zamietnuté. trojka za, proti, zdržali sa zamietnuté 24 za, proti, zdržali sa prijaté, kompromis AA za, proti, zdržali sa prijaté 27 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 28 za, proti, zdržali sa, to si potrebujem preveriť, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Kompromis AB za, proti, zdržali sa, prijatý. Pozmeňovací ospravedlňujem sa, 32 za, proti, zdržali sa, zamietnuté, 33 za, proti, zdržali sa, to si potrebujem preveriť. Otvárame hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 34 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Kompromis AC za, proti, zdržali sa, prijaté. Pozmývací návrh 39 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Pozmývací návrh 40 za, proti, zdržali sa. To si potrebujem preveriť, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. záverečné hlasovanie o návrhu uznesenia v pod- zmenenej podobe. Menovité hlasovanie. Otvorím hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to prijaté. 40 hlasov za, 11 proti, 6 sa zdržali. Thank you very much. So, okay. Now we vote on the early non-objection recommendation on the international accounting standards 39 and international financial reporting standards 7 and 9. Teraz budeme hlasovať uh, o, ďalšom bode týkajúcom sa medzinárodných účtovných štandardov. Hla, We vote paragraph 1 and 2. Hlasujeme spoločne o odsekoch 1 a 2 za, proti, zdr- zdržali sa prijaté. Teraz hlasujeme o citáciách 1 až 7 spoločne za, proti, zdržali sa prijaté. A potom hlasujeme o úst, úvodné eh, ustanovenia od A po E spoločne za, proti, zdržali sa, prijaté. Hlasujeme teraz eh, o celom eh, texte. Menovite otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to prijaté, 40 za traja proti, 11 sa zdržalo. Dobre, toto zasadnutie je ukončenie. Stretneme sa opäť 12. decembra. Ďakujem veľmi pekne.